Ďakujem pani premiérke. Dámy a páni, za e, súhlasu predsedu komisie pána Barazu a vzhľadom na to, že e, mnohí poslanci a poslankyne očakávajú výsledky hlasovania e, ohľadom funkcie podpredsedov. A má to aj procesné dôvody. Po ohlásení E, záverov hlasovania a až potom nasleduje formálne potvrdenie konštituovania parlamentu. Všetci 14 kandidáti boli zvolení. Teraz uvediem poradie, to je poradie e, podpredsedov v druhej polovici funkčného obdobia, čiže prvý menovaný je prvý podpredseda až po 14. miesto e, ja budem čítať v poradí hlasov celkový počet hlasov 672. Eh, Čo sa týka eh, platných hlasov odovzdaných 655, tých 17 je neplatných. Eh, takéto sú výsledky poradia. Gianni Petila 319. Miguel Achel Martínez 295 Ani Podimata 281 Alejo Vidal Quadras 269 Georgios Papastamkos 248. Roberta Angelili 246. Otmar Karas 244. Edward Macmillan Scott 239 pani Izabel Duron 238 Alexander Alvaro 235. Rainer Wieland, Wieland 230. Odrich Blažak 223. Jasek Protasieviš 206 a Láslo Šurian 188. Takže všetci sú už zvolení, prosím, aby ste e, skutočne zobrali na vedomie e, e, menovaných podpredsedov. Je tu niekto, ktorý neakceptuje výsledky volieb, nik sa nehlási. Týmto gratulujem zvoleným podpredsedom a podpredsedničkám. Dámy a páni, Ty o, oznámi sa aj zostavenie riadiacich orgánov Európskeho parlamentu, komisie a e, toto bude potom aj tlmočené na úrovni jednotlivých politických skupín. No a teraz by sme pokračovali v pôvodnom programe a v súvislosti s dánskym predsedníctvom rozdávam slovo predsedovi komisie.